vznáviam posiedzenie. Otváram opätovne naše zasadnutie, vážené dámy a páni. A najprv jedno oznámenie. Vzhľadom, evaku- e, vzhľadom k evakuácii, teda k cvičeniu e, protipožiarnému, ktoré sa začalo v priebehu nášho dnešného hlasovania, sme presunuli všetky vysvetlenia hlasovania na zajtra. Takže zajtra bude, moc, bude možné poskytnúť vysvetlenia k hlasovaniu a takisto sa bude hovoriť o hlasovacom čase a tiež bude ukončené hlasovanie o tých veciach, ktoré neboli uzavreté dnes. Hlasovalo sa o jednej, teda nehlasovalo sa o jednej zo správ a skrátka budeme pokračovať presne tam, kde sme dnes prestali. A teraz k včerajšiemu zasadnutiu je zápisnica. Ak má niekto nejaké pripomienky, môžete ich teraz vzniesť. A ak nie, tak zápisnica zo včerajšieho zasadnutia je týmto schválená. A teraz k dnešnému popoludnejšiemu programu. Prvým bodom je hodina otázok s predsedom komisie. A e, prvá otázka. Um, tu bude môcť e, položiť pán Manfred Weber za Európsku ľudovú stranu. Vážený pán predseda, e, ja by som chcel e, poblahoželať nám všetkým za to, že sme prežili ten požiarný poplach a šťastne sme sa vrátili do sály. ako zástupca EPP mám otázku na predsedu komisie a táto otázka sa týka situácie v Stredomorí. Tam mnoho e, ľudí uteká z afrického kontinentu a títo utečenci um, sa sústreďujú v Európe a my počúvame aj správy o tom, že mnoho z týchto ľudí príde o život a mali by sme na túto situáciu utečencov reagovať. A ja za EPP by som chcel poprosiť e, pána predsedu komisie, aby nás informoval, či Frontex s komisiou majú dostatok zdrojov na to, aby túto situáciu riešili. Teda, aby sme ako Európska únia boli dostatočne vybavení na to, aby sme mohli zasiahnuť a tiež, či existuje dostatočná E, právna báza pre naše kroky v Stredomorí a po tretie e, má bude zaujímať aj to, v akej fáze sú rokovania s krajinami pôvodu, teda s Tunisom, e, Egyptom a Líbiou, tak aby sme ako Európska únia mohli pokračovať. Áno, ďakujem veľmi pekne za túto otázku, hovorí pán predseda Baroso. Ako iste viete, je nám všetkým veľmi ľúto, že k takéto situácii dochádza. Mrzí nás, eh, že eh, ľudia prichádzajú o život a skutočne by sme mali podniknúť odohľanejšie kroky v tejto oblasti. Ako iste viete, vyčlenili sme na humanitárnu pomoc viac ako 100 miliónov eur a táto eh, pomoc sa ďalej bude poskytovať ďalej prostredníctvom programu Hermes Frontex koordinuje činnosti, ale je veľmi dôležité, aby e, členské štáty pokračovali v spolupráci a koordinácii e, s tretimi krajinami pri e, vykonávaní svojich krokov. Takže moja odpoveď na vašu otázku, priama odpoveď je áno, potrebujeme ďalšie zdroje pre Frontex, pretože je potrebné posilniť Frontex a tiež chceme, aby členské štáty preukázali nielen politickú vôľu, ale aj solidaritu a poskytli príslušné technické prostriedky a personál, pretože, ako iste viete, Frontex sám e, nemá k dispozícii dostatok prostriedkov a závisí od členských štátov pri vykonávaní spoločných aktivít. Ďakujem veľmi pekne, pokračuje pán predseda parlamentu. Ešte druhá otázka. Pán predseda. Pán predseda, ďakujem za toto vnútenie. Keď sa vyjadrujete, že v súčasnosti potrebujeme viac zdrojov pre Frontex, tak by ma zaujímalo, že či um, to považujete za správne e, tvrdenie, že štáty doteraz e, neboli pripravené e, dať dostatok peňazí do e, Frontexu. Mali sme tam súbor nástrojov a e, tam bola e, slabá pripravenosť e, v členských štátoch Frontex podporiť, e, keď teraz sa domnievame, že to potrebujeme. Ja si myslím, že táto diskusia práve prebieha a je to jedna z tém, ktorou sa zaoberá aj Európska rada. Teda, myslím, tento mesiac 23. či 24. rada bude zasadať, bude rokovať aj o tejto veci a v tejto chvíli členské štáty eh, by v podstate mali nielen schváliť návrh na rozšírenie možností, ktoré bude mať Frontex k dispozícii, ale ide o to, aby boli dané k dispozícii technické a logistické prostriedky, lode, lietadla a tak ďalej. Toto nemôžeme v súčasnosti hradiť z nášho rozpočtu a ja si myslím, že existuje istá politická vôľa tieto kroky podniknúť a tieto prostriedky poskytnúť, ale e, treba vykonať tie kroky. E, komisa, E, pani komisárka Malmström sa touto vecou zaoberá 23. júna e, si overíme výsledok na rokovaní rady. No ale potom je tu ešte jedna záležitosť a to spolupráca s tretimi krajinami. Ja som bol v Tunisku, hovoril som s premiérom. Tunisko e, ponúklo spoluprácu a už aj spolupracuje. V súčasnosti máme isté dohody logistického charakteru a dohody o spolupráci s, tunis- s tuniskými uh, úradmi. Ďakujem, uh, hovorí pán predseda parlamentu. Po požiarnom eh, eh, poplachu nie sú ešte všetci naspäť, ale napriek tomu by som dal slovo pánovi Giefer Hofstatovi. No, vidím, že niektorí kolegovia ešte skutočne nacvičujú opustenie budovy, keďže tu nie sú. Ale, drahí kolegovia, eh, včera komisár Oli Rehn oznámil niekoľko významných krokov, ktoré komisia podnikne v prvom rade ohľadom záchranného mechanizmu. Tam sme požiadali o niekoľko zmien a komisár Oli Ren vyhlásil, že je potrebné, aby tento mechanizmus poskytoval krajinám flexibilné úvery a na to treba ísť na trh. No a čo je najdôležitejšie, komisár povedal, že to je možné vykonať prostredníctvom diskontovaných svapov s, s dlhopismi s dobrým hodnotením, čo znamená, že v podstate sa vymenia dlhopisy krajín, ktoré majú zlé hodnotenie, za dlhopisy povedzme s hodnotením AAA. No a e, ďalej Oliren hovoril, že komisia by mala začať, alebo teda Európska únia ako taká by mala začať uvažovať o možnosti e, euro dlhopisov. Tak ja si hovorím konečne. A teraz moja otázka na vás, pán Baroso. E, chcete, aby, chcem, aby ste mi potvrdili, že toto je skutočne stanovisko komisie a ospravedlňujem sa pán predseda parlamentu, ale chcem ešte povedať jednu vec Čas nás tlačí a ja sa vás pýtam, pán predseda komisie, či budete presadzovať to, aby sa o tomto záchrannom mechanizme hovorilo už o dva týždne na najbližšej Európskej rade. Ďakujem veľmi pekne, hovorí pán Barose. Ja by som chcel potvrdiť, že všetky tie myšlienky, ktoré vyjadril e, komisár Oli Ren, majú moju plnú podporu. Takže nebudem opakovať, čo vám povedal. Pokiaľ ide o ESM, my sa v, súča- v súčasnosti nachádzame v procese vytvorenia mechanizmu ESM a ako iste viete, onedlho sa to bude schvalovať e, na rade, alebo teda budú, to, budú tom rokovať vlády jednotlivých štátov a na rade e, by sa malo prijať politické rozhodnutie o tomto európskom mechanizme stability. Pokiaľ ide o eurodlhopisoch, o, o eurodlhopisy, toto nie je nová myšlienka. Komisia už dlhé roky, aj za môjho predchodcu, e, túto myšlienku e, otvárala. Členské štáty práve túto vec nechceli akceptovať. Čiže um, komisia navrhovala istú cestu mutualizácie alebo spoločnosť dielania tohto, tohto dlhu, ale táto myšlienka nebola priateľná politicky pre členské štáty. Ja si myslím, že práve teraz je správna chvíľa zvážiť rôzne alternatívy a komisia znova predloží niekoľko takýchto alternatív, pretože my sme boli vždy toho názoru, že samotná myšlienka eurodlhopisov je veľmi atraktívna. Samozrejme za predpokladu, že ju členské štáty podporia, ale zatiaľ nie sme na konci tejto cesty, zatiaľ sme túto dohodu nedosiahli. A teraz sa v podstate budeme musieť sústrediť na ten e, Európsky mechanizmus stability, ESM. Pán predseda, pokračuje pán Ferhovstad. Mm. Ja <clears throat> si nemyslím, že to bude stačiť. My budeme musieť nájsť ďalšie nástroje a jedným z nástrojov, takýchto nástrojov by mohlo byť to, čo navrhuje Oli Ren, teda e, swap alebo výmena zlých dlhopisov, zlehodnotených dlhopisov za E, kvalitné euro dlhopisy s hodnotením AAA. Tieto e, dlhopisy môže e, vydávať či už ESM alebo ESF alebo nejaká iná európska agentúra, ktorá sa v budúcnosti vytvorí, o to nejde. Dôležitý je mechanizmus. A je dôležité, aby a myslím poprvýkrát Oli Ren aj komisia uznali, že toto je cesta vpred. Pán Baroso pokračuje. Pán Ferhovstad, komisia koná ako kolegium. Ja chápem, že pre vás je jednoduché podporiť to, čo hovorí Oli Rehn, ale ja vám len hovorím, že my hovoríme jedným hlasom. E, komisia vo svojom e, každoročnom prehľade rastu kolektívne navrhla práve takéto ďalšie zásahy na trhu, ale žiaľ, vtedy členské štáty túto myšlienku odmietli. Takže ja vám môžem potvrdiť, len toľko, že áno, držíme sa tejto línie, chceme zvýšiť flexibilitu pre trhové zásahy, ale úprimne si myslím, že teraz by sme sa mali orientovať skôr e, na ESM a zvážiť e, možnosti pre budúcnosť e, tých eurodlhopisov, ak členské štáty budú ochotné podniknúť tento, tento ďalší krok. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda Zahradil. Budem hovoriť, pán predseda, po česky, hovorí pán Zahradil. Pane predsedo, Pán predseda Barroso, ako iste viete, moja skupina sa skladá e, väčšinou z nečlenov eurozóny, ale ako som tu už niekoľkokrát povedal, rozhodne si neprajeme neúspech eura. Na to sú naše hospodárstva príliš prepojené a preto musím povedať, že naše pocity z toho, čo sa deje, sú zmiešané. My tu totiž e, dostávame nejednoznačné signály. Európska rada tvrdí jednu vec, Európska centrálna banka tvrdí inú vec. A zas inú vec hovorí Európsky men- eh, Medzinárodný menový fond. Ale najmä mám pocit, že tu ešte stále výťazia politické stanoviská nad tými ekonomickými. Ako by bolo možné oklamať trhy nejakými prísľubmi? a vyhnúť sa skutočnému riešeniu situácie. A ja by som sa chcel spýtať e, k reštrukturalizácii štátneho dlhu. Aké je vlastne stanovisko Európskej komisie? Je to skutočne stále tak, že preferujete liatie ďalších a ďalších peňazí a poskytovanie ďalších a ďalších nekonečných pôžičiek ekonomikám, ktoré majú vážne problémy a sú na pokraji kolapsu, alebo sa tu už začína prejavovať nejaký zdravý rozum a uvažuje sa vážne aj o možnosti reštrukturalizácie štátnych dlhov týchto ekonomík. Lebo podľa môjho názoru v dlhodobom horizonte sa tomuto určite nevyhneme. So, uh, all, uh... Ďakujem veľmi pekne. No v prvom rade, pán Zahradil, ako iste viete, problémy, ktoré uh, hospodársky v Európe existujú, sa netýkajú len eurozóny. Aj štáty mimo eurozóny e, sú v programoch e, e, komisia IMF na vyrovnanie štátnych rozpočtov a ako ste povedali, momentálne prebiehajú rokovania medzi členskými štátmi, na rade, e, s centrálnou bankou a cieľom týchto diskusí je dospieť k nejakému systému, ktorý by komplexným e, spôsobom riešil túto problematiku a niekedy táto e, reakcia, táto odozva nie je dokonalá. To sú totiž veľmi komplikované problémy a rozmery tej výzvy, ktorá pred nami stojí, e, sú bezprecedentné a vyžaduje to istú konvergenciu. A preto komisia veľmi obozretne o tejto veci komunikuje, pretože niektoré z týchto vecí sú veľmi citlivé z trhového hľadiska. Jedna vec je jasná. E, reštrukturalizácia dlhu nie je alternatívou bolestivých konsolidačných snah vo finančnej oblasti, ktoré členské štáty musia podniknúť, aby napravili e, svoju rovnováhu, rozpočtovú rovnováhu a znížili svoje deficity. Ďakujem veľmi pekne. E, pán spolupredseda Kohn-Bendit. Pán predseda, pán Baroso, priznávam, že je pravda, že vždy sa nedá ľahko pochopiť stanovisko EÚ a vy ste teraz odpovedali. Chcem vám povedať tri veci. Najskôr k reštrukturalizácii. Jedného dňa dôjde v čase k reštrukturalizácii dlhu napríklad v Grécku z jednoduchého dôvodu Grécka vláda musí mať možnosť e, získať naspäť dôveru a európska spoločnosť, a grécka spoločnosť sa musí tiež e, zreštrukturalizovať, pretože teraz nikto nikomu neverí a nikto neverí ani vláde. A kým vláda nedá svojim ľuďom perspektívu, disciplínu, tak sa jej nepodarí obnoviť hospodárstvo. Čiže ja si myslím, že v úvahách komisie a všetkých musí byť táto myšlienka znovu získania dôvery e, gréckého obyvateľstva. To je nevyhnutná podmienka, ktorá jednoducho musí prísť tieto náklady na um, ozdravné opatrenia, rytmus, ktorý je potrebný vyvinúť. E, toto môže byť veľmi nebezpečné, ak to budeme zanedbávať. No a posledná vec, ak dovolíte, e, daňový únik, daňové úniky Nemohla by Európa Grécku pomôcť aj v tejto veci? Máte banky v Rakúsku, Luxembursku, na Cypre a vo Švajčiarsku, kde sú grécké účty. Prečo ich nezmraziť? Alebo aspoň spochybniť bankové tajomstvo, aby grécka vláda vedela, odkiaľ pochádza, pochádzajú daňové úniky. Pretože ak im nezabránime, zároveň im nepomáhame a naše európske banky skrývajú tieto daňové úniky. Ďakujem, takmer dve minúty. <laughs> Eh, Pán Konbendit, je pravda, že problém daňových únikov v Grécku existuje, hoci podľa mňa toto nie je príčina štrukturálnych problémov tejto krajiny. A Teraz bojujeme na, proti bankovému tajomstvu. Všetky členské krajiny, ako viete, sa zaangažovali od marca 2009 uplatňovať štandardy OECD, ktoré znamená, že žiadna krajina nemôže odmietnúť poskytnutie informácií na žiadosť inej krajiny z dôvodu e, bankového tajomstva. Tento princíp zo strany našej komisie sme ošetrili príslušnou smernicou, ktorá vstúpila do platnosti 11. marca 2011 a ktoré bude účinné od 1. januára 2013 na nešťastie. Čiže otázka bankového tajomstva je vyriešená z, v právnej oblasti. Nemôže to byť prekážka komplexného informovania na základe príslušných orgánov a na základe administratívnej spolupráce členské krajiny vydávajú všetky informácie v rámci EÚ Grécku v oblasti e, eventuálneho, eventuálnych podvodov alebo daňových únikov. Ďakujem, pán Bisky. Využili ste všetok čas, pán Konbendit. Je mi to veľmi ľúto, hovorí pán predseda. Nech sa páči. Polikiál. Ja to kolegiálne skrátim. Pán Baraz, mám len krátku otázku. E, som rád, že e, sa internet riešil na e, samite G8 a to aj predtým na EG8 fore, ale len sa pýtam len, že prečo sa mocný zabral internetom? My vás chcem požiadať, aby ste e, mohli nám k tomu viac povedať, a či je to len jednorazové, alebo to bude opäť, že si to dáte na program zasadnutia. Uh, Podľa mňa Sarkozy mal vynikajúcu myšlienku, pretože internet je globálny a my všetci chceme otvorený internet. Myslíme si, že to je veľký príspevok pre znalosti, pre slobodu. Zároveň niekedy dochádza zneužívaniu internetu napríklad ohľadom detí, zločiny, ktoré sú škodlivé. Mali sme veľmi zaujímavú diskusiu s niektorými veľkými tvorcami iniciatívy v rámci internetu, lídrami Google, pán Zuckerman, ktorý je na čele Facebooku. Čiže hovorili sme o primerajnej regulácii internetu, zachovávajúc všetku slobodu, celý inovačný potenciál internetu a boli, bola tu diskusia, kde sa potvrdilo, že v budúcnosti internet bude na programe G8. Ďakujem. Herr Präsident, ich werde, bleibe dennoch Pán predseda, ehm, napriek by som ehm, ostal pozorný v tejto otázke a chcem vám položiť otázku, či by ste boli pripravení nás eh, informovať o ďalších rokovaniach o internete, pretože to sú dôležité opatrenia do budúcnosti. Neboli tu skutočné rokovania, bola to výmena názorov, veľmi všeobecná, určitý druh brainstormingu, predtým bola konferencia, ktorá sa presne volala E8, kde eh, boli veľkí aktéry eh, internetového priemyslu, a vôbec to neboli nejaké rokovania, ja som to tak nevnímal. My sme žiadali zodpovedných, teda predstaviteľov veľkých podnikov, aby nám povedali, ako vidia budúcnosť tohto priemyslu a z našej strany rozliční členovia G8 vyjadrili svoje obavy a záujmy, ako my vnímame internet, ale neboli tu skutočné rokovania v nejakých konkrétnych výsledkoch. Ďakujem, pán Farič. Naozaj sa tešíme týmto, týchto, týmto výmenám názorov. E, krajina, ktorá potrebuje záchranný balíček, vy poviete, že nepotrebuje. Všetko je v poriadku a teraz čelíme štvrtému e, záchrannému balíčku Grécka a dnes nám povedzte, že to nie je potrebné. Ale otázka, ktorú chcem položiť, je možno ešte vážnejšia Všetci vieme, čo sa deje v, Gríc, v Grécku, Írsku či Portugalsku. A toto je skutočná dlhová kríza, štátna kríza, ktorej môžeme čeliť v budúcich týždňoch a ide o integritu Európskej centrálnej banky. Mesiac po mesiaci som varoval, že nie je možné kupovať veľké objemy vlastných zlých dlhov. Pán Barroso, akceptujete, že financie Európskej centrálnej banky a jej integrita Eh, je teraz v polutovania hodnom stave? Nie, neakceptujem. Myslím si, že Európska centrálna banka je veľmi dôveryhodná inštitúcia, ktorá je riadená s veľkou múdrosťou a inteligenciou a myslím si, že nezávislosť ECB je rešpektovaná všetkými členmi eurozóny a vieme, že sú tu určité ťažkosti v eurozóne, ktoré sa netýkajú len eurozóny. E, na nešťastie vaša kritika e, eurozóny je vždy ideologická. Problém dlhy nie je exkluzívny. Priemerný dlh je tu nižší, ako napríklad dlh Británie, ako príklad, ale máme rozličné problémy, pretože je to poprvýkrát, kedy máme takúto menovú úniu bez inštitucionálnej integrácie mm, primeraného druhu. Čiže snažíme sa reagovať a vyvíjame snahu, aby sme vytvorili finančnú stabilitu v eurozóne. Len včera Think Tank eh, nám udal niektoré čísla a hovoril, že z exponovanie ECB 190 miliard eur je exponovanie gréckých bank. Ak by ECB videla hodnotu svojich aktív, ak by táto sa znížila len o 4,25 tak celá kapitálová základňa by bola vymazaná. Súhlasíte s výsledkami Capital Europe alebo slovami pána Junckera, že situácia eura je vážna? A ak by ste to zamiet- e, odmietli, tak by ste museli verejne klamať. V prvom rade ja neklamem a komisia bola vždy um, vo svojich informáciách pravdovravná. Hovorili sme o všetkých možných situáciách. Situácia je ťažká, povedali sme to otvorene od začiatku veľmi jasne, že nepredstierame, že máme tu nejaký rúžový scenár ale dôveryhodnosť Európskej centrálnej banky je založená na vládach eurozóny urobiť maximum na zabezpečenie stability, udržateľnosti a dôveryhodnosti Európskej centrálnej banky. Nemám pochybnosti o kapacite Európskej centrálnej banky brániť európske záujmy a tiež o zaangažovanosti členských krajín eurozóny poskytnúť všetky možné záruky ktoré ECB potrebuje, aby zostala nezávislá. A pokiaľ ide o exponovanie ECB dlhom, musím povedať, že sú tu aj ďalšie centrálne banky, ktoré sú v oveľa horšej a zraniteľnejšej pozícii ako Európska centrálna banka, ktorá je dôveryhodná, rešpektovaná medzinárodná inštitúcia Európskej únie. Ďakujem pani Nicole Sinclair. Ďakujem, pán predseda. paneurópskej európskej strany je tu neschopnosť dosiahnuť konsensus, čo sa opakovane potvrdilo, stanovisko e, Nemecka k e, Líbii to dokazuje. Mohli by ste mi vysvetliť mňa a mojim voličom, ako je možné že mať spoločnú politiku v medzinárodných vzťahoch a bezpečnosti bez e, konsenzu bez zabezpečenia demokratických práv členských krajín, ktoré majú unilaterálne vlastné ašpirácie. Ďakujem. Naozaj nechápem, čo je za vašou otázkou. My sme úniou 27 demokratických krajín a v spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politike máme dohodu, že rozhodnutia sa musia prijímať jednohlasne. Ak členské krajiny teda sa jednohlasne nedohodnú, tak nemáme možnosť eh, ehm, nútiť členské kraj- nanúcovať členským krajinám nejaké rozhodnutia. Čiže rešpektujeme hodnoty naše únie, ale aj rozhodnutia členských krajín. Myslím si, že je v našom záujme európskych občanov, aby členské krajiny konali spoločne vo vonkajších oblastiach, vo vonkajších otázkach. Je to jasné, že dnes aj najväčšie členské krajiny v Európe nemajú dostatočný vplyv, aby diskutovali na rovnakej e, báze s USA, Čínou a ostatnými e, mocnosťami, ale spoločne EÚ môže dosiahnuť nejaký výsledok. Čiže narastajúca konvergencia aj v oblasti zahraničnej politiky je dôležitá pre naše členské krajiny. Ďakujem pekne. Dodatočná otázka. Ďakujem. Prvá vec eh, bola, boli paneurópske strany. Mohli by ste mi povedať a vysvetliť mi, prečo by daňoví poplatníci mali e, mať takéto strany na tejto úrovni, alebo ako užitočné by boli tieto strany. A ďalšia otázka, ktorú mám, sa týka Katy Ashton. Viem, že sa veľmi málo kedy zúčastňuje na stretnutiach komisie. Je Spojené kráľovstvo dostatočne za, zastúpené na stretnutiach komisie? Dve otázky. Európske strany sú uznávané ako dôležité entity e, v zmluvách. To bolo ratifikované jednohlasne členskými krajinami, čiže je tu dôvod podporovať európske strany, pretože sú európske jednotky uznané v našich zmluvách. Po druhé, pokrajú ďal Cathy Ashton, nielenže je podpredsedničkou komisie, je to aj vysoká predstaviteľka má veľmi náročnú prácu a musí reprezentovať Európsku úniu, čiže samozrejme, že cestuje viac ako väčšina ostatných členov komisie, čiže snaží sa byť prítomná na všetkých stretnutiach. Nie je to možné, ale chcem vám povedať, že členovia komisie nezastupujú krajiny, sú nominované krajinami, ale sú tam, aby zastupovali Európsku úniu a všetci ktorí sme v komisii nereprezentujeme krajiny a snažíme sa byť nezávislí, chrániť všeobecné európske záujmy. Británia je veľmi dobre zastúpená vo všetkých európskych inštitúciách. Ďakujem. Pán Šulc. Ďakujem, pán predseda. Ehm, prosím, ospravedlňte moje meškanie. Čakal som až do konca. Pán Barozo, chcem vám vzhľadom na vážnu situáciu, ktorú zažívame v EÚ, opýtať nasledovné. Jesen 2008 ehm, bolo obdobie hlbokej bankovej krízy a táto banková kríza v roku 2009 Eh, viedla k eh, hlbokej eh, reálnej hospodárskej kríze a prevzatie nakladov bankových deficitov v mm, verejných dlhopisoch v roku 2010 viedlo k hlbokej kríze verejných rozpočtov táto hlboká kríza verejných rozpočtov bola doprevádzaná orgiami krátenia, ktoré okrem iného aj v opatreniach Európskej únie vyžadujú v niektorých členských štátoch EÚ, tieto, ktoré vedú k dramatickej situácii. A existuje nebezpečenstvo, že rok 2011 a 2012 eh, po ehm, bankovej, hospodárskej a eh, verejnej rozpočtovej kríze bude viesť eh, k sociálnej kríze. A preto sa chcem opýtať, že či je komisia pripravená je komisia pripravená spoločne sa mi o tom diskutovať, e, o tom, ako podfinancovanie e, sociálneho ochudobňovania ľudí v EÚ, hlavne v tých štátoch, ktoré e, sú najviac postihnuté rozpočtovou krízou. Ste pripravení sa mi diskutovať o tom, ako my môžeme zlepšiť podfinancovanie systému sociálneho zabezpečenia a ste sami pripravení diskutovať definitívne o eurodlhopisoch, aby sme dostali tie peniaze, ktoré potrebujeme na investovanie do hospodárstva, aby sme zabezpečili rast a pracovné miesta v tých najviac postihnutých štátoch. Dnes, pán Šulc, komisia schválila e, odporúčania pre 27 členských krajín. Je to tiež e, hlavné oznámenie, kde prezentujeme práve tieto obavy, ktoré ste spomenuli a sú dôležité aj pre nás. Vieme veľmi dobre, e, že reformy a disciplína sú potrebné, aby sme e, odstránili problém dlhov a zároveň si myslíme, že každé euro, ktoré sa vynaloží na dlhové úroky je eurom, ktorý nemáme na verejné služby, na nemocnice, na verejné vzdelávanie, na sociálne zabezpečenie. Čiže toto je e, skutočný plán E, reforiem. Preto musíme mať veľmi intenzívne konzultácie, aby sme obnovili dôveru a zároveň štrukturálne reformy, aby sme obnovili konkurencieschopnosť e, a chceme chrániť tých najzraniteľnejších. Čiže toto Viem, že v našom dokumente sa vám to zrejme bude páčiť. E, všetko, čo sa týka pracovných trhov, ako prilákať viac ľudí na pracovný trh. Tento sociálny rozmer a záujem o politiku v každej krajine, aby sme zaručili tieto ciele, ale myslím si, že ciele máme spoločné. Ďakujem pekne, catch the eye. Prepačte, hovorili ste minútu a 52 sekúnd, čiže vyčerpali ste svoj čas. To isté platí aj pre pána Konbendita a pána Zahradila. Nedal som im možnosť na druhú otázku, je mi to ľúto. Teraz eh, proces Catch the Eye. Bohužiaľ, pán Šulc hovorí bez mikrofónu. Máme pravidlá, pán predseda. Je mi to veľmi ľúto. Takže KHDI, summit G8, pán Marko Skúria. Minúta. Ďakujem pekne, pán predseda. Nechcel som vystúpiť k G8, chcel som položiť otázku o pánovi Barosovi o kultúre. Máme veľmi veľa programov v Európskej únii, kde stimulujeme mladých, ale nielen mladých, aby sa stretávali, aby toto bolo skutočná únia, komeniu, celoživotné vzdelávanie a tak ďalej ktoré e, spájajú mladých profesionálov a je to skutočné fórum EÚ, aby mali oni pocit, že sú Európanmi. Bohužiaľ bez mikrofónu. Máme tu tému, hovorí pán predseda, a to je G8. Prosím, pokračujte. Ďakujem. Mali sme tu komunikačný problém. Pokiaľ ide o názory komisie, aká je fáza týchto programov, v akej fáze sa nachádzajú, pretože ich obdobie vyprší, mali by sme sa na to pozrieť v oblasti kultúry, ako teda komisia chce pokračovať s ďalšími programmi od roku 2014 ďalej, pretože toto je významné pre mnohých aktérov v EÚ a pre mnohých mladých ľudí. Záujem komisie o všetko, čo sa týka podpory kultúrneho rozmeru v Európe, ja sám e, tomu prikladám veľkú e, dôležitosť. E, stretol som sa s niektorými hlavnými hráčmi v tejto oblasti a o čo sa my snažíme je prichádzať e, za návrhmi koncom tohto mesiaca. To sa týka všetkých sektorov, nielen e, kultúry. Predložíme návrhmi návrhy v tejto oblasti. Chceme mať e, e, zachovanú ambíciu v programoch, ako sú tie, ktoré ste spomenuli, e, emblematických programoch, ktoré sú zásadné pre Európu, pre občanov a pre Európu, ktorá uznáva kultúrne hodnoty. Ďakujem. Pani Ludford. Ďakujem pekne, pán predseda. Budem sa držať témy. Pán predseda Barroso, včera komisia schválila silný balík o opatreniach boja proti korupcii, ktoré bude stáť EU 120 milión, miliárd e, ročne. Ale 8 členských, krajín, 8 e, členských krajín žiada o index transparentnosti, implementnosť antikorupčných nástrojov nie je uspokojivá Čiže možno, že je to dobrý nápad hovoriť o korupcii na G8. Jediná referencia a veľmi vágná, ktorú som ja našla, sa týkala rozvojových krajín. Žiadna zmienka sa netýkala tých rozvinutých krajín k, e, o tom, ako oni riešia tieto problémy. Nebola by toto príležitosť hovoriť o korupcii, o úplatku na G8, hlavne v súvislosti s jednou členských krajín, ktorá je 144. zo 180 približne krajín eh, na indexe transparentnosti. Téma korupcie sa riešila na stretnutí s africkými lídrami, ale antikorupčné otázky budú vysoko na programe G20 v novembri. Myslím si, že to bola dôležitá diskusia, pretože keď eh, dochádza ku korupcii, je niekto, koho skorumpujú a niekto, kto korumpuje. Toto sa riešilo aj v otázkach e, v súvislosti s Afrikou a komisia príde s iniciatívami e, v oblasti transparentnosti. Možno, že to bude dobrý alebo zlý proklad e, v závislosti od toho, kedy menšia transparentnosť zjednodušuje režimom netransparentne zvyšovať e, výnosy z národných zdrojov, ako sú napríklad súroviny. A toho sme často svedkami v rozových krajinách. Čiže z tohto uhla pohľadu sa riešila táto téma na G8. Ďakujem. Pán Peter Vandalen. Pán Barroso, práve ste hovorili o Európskej centrálnej banke a povedali ste, že Európska centrálna banka je nezávislá. No, ja chcem povedať, že ECB nie je e, nezávislá, konkrétne v e, gréckej kríze. Ona si zvolila svoju stranu. ECB je e, komerčná banka, ktorá kúpila desiatky miliard slabých e, dlhopisov a teraz je proti e, reštrukturalizácii gréckého druhu. Ja sa chcem spýtať, čo vy robíte, aby ste e, predišli tomu, že ECB, e ktorá v podstate má akoby dve čapice, nebola postihnutá touto gréckou krízou. Look, uh, the ECB is independent, I can tell you Európska centrálna banka je nezávislá. nie len, že je táto nezávislosť uznávaná v zmluvách, čiže je to právne založená nezávislosť, založená vychádzajúca zo zmluv. A zo sedemročnej skúsenosti v tejto mm, pozícii veľmi často som v kontakte s ECB a som prítomný na stretnutiach, kde je zastúpená ECB. Oni nepotrebujú našu podporu, aby e, sa snažili o nezávislosť. To vás ubezpečujem. Pokiaľ ide o reštrukturalizácii, ako viete, e, sú tu rôzne možnosti. Zvažujeme všetky výsledky diskusí, ale stanovisko komisie bolo už veľmi jasne vyjadrené. Veríme, že reštrukturalizácia nie je alternatívou pre snahy členských krajín, ktorú musia urobiť v oblasti fiskálnej konsolidácie a štrukturálnych reformách. Toto bolo naše stanovisko, ktoré máme konzistentne a budeme ho zastávať aj ďalej. Ďakujem. Pani Figueredo. Obrigada, senhor Pán predseda, ďakujem. Tiež k G8. Pán predseda, komisie. Ja by som chcela vedieť, či celá táto otázka regulovania finančných trhov bola odložená znova raz, a teda najmä otázka dane z transakcií a ukončenie činnosti daňových rajov um, obmedzenie uh, trhov s derivátmi, um, pretože tu došlo k veľkej strate dôvery v mnohé inštitúcie finančných trhov a um, ukazuje sa, že problémy, ktoré vznikajú v Európe, napríklad v Írsku, v Portugalsku a Grécku, uh, sa riešia opatreniami, ktoré uh, sú zamerané na uh, úspory, ale e, úspory u tých malých e, chudobných ľudí. E, v krátkodobom a strednodobom horizonte to bude znamenať len zvýšenie chudoby, stratu pracovných miest, zvyšovanie nerovnosti. Nemyslíte si, že to je protichodné a že je to proti princípom, ktoré sú definované v zmluvách? Pani Figorejdo, v prvom rade by som chcel povedať k otázke medzinárodnej eh, regulácie medzinárodných financií. A eh, kľúčové eh, vládne fórum v tejto oblasti prioritizuje iniciatívy a tieto záležitosti sú prioritou. Ja sám som bol na G8 a bol som pri tom, keď sa rozbehla činnosť alebo rozbehli sa diskusie o daní z finančných transakcií a e, hovorilo sa o tejto dani aj v súvislosti s medzinárodnou rozvojovou pomocou. Európska komisia preto vypracuje v tejto oblasti e, dane z finančných transakcií určité návrhy v blízkej budúcnosti, ale tiež je tu ďalšia vec. Hovorili sme o eurozóne a problémoch, ktoré, ktorý musí čeliť a my si myslíme, že bez potrebných reforiem nebude možné dosiahnuť cieľ, ktorý sa snažíme dosiahnuť, teda sociálne orientovanú ekonomiku. Pán Baroso, e, hovorí ďalší rečník, na samite G8 účastníci hovorili o záväzkoch politiky susedstva v Stredomorí. Vy sám menom Európskej únie ste uh, urobili záväzok vo výške 1 miliard 24 miliónov eur a toto je v podstate eh, akýsi záväzok, ktorý sa dá vnímať ako záväzok len pre juh, len pre južnú stranu. Eh, na východné partnerstvo eh, malo byť 1,5 miliardy, na juh však menej. A to, a to je proti princípu rovnováhy medzi týmito dvomi partnerstvami. Čiže ja sa vás chcem spýtať, aký záväzok ste uh, vlastne vykonali, koľko peňazí ste prislúpili pre politiku susedstva v Stredomorí, lebo e, jediné číslo, ktoré mám, je také, ktoré sa mi nezdá primerané. Ja by som, hovorí pán e, Baroso, e, chcel povedať veľmi otvorene, že ja chápem vaše obavy o východné partnerstvo, ale najdôležitejšia otázka nie je otázka konkurencie juh versus východ. Nie, potrebujeme obidve partnerstva, len treba, potre- treba podporiť tých, treba pomôcť tých, ktorým to potrebujú a treba im pomôcť efektívnym spôsobom. No a my e, v tejto chvíli, keď e, revidujeme politiku susedstva, tak my nerozdeľujeme tie zdroje e, na základe toho, či ide o juh alebo východ, ale na základe pokroku partnerov smerom k reformám. Čiže dávame viac za viac. E, inými slovami, tí, ktorí si zaslúžia viac, tí dostanú viac. My nemáme nejaký prednastavený model, že na túto krajinu A dáme toľko, na krajinu B toľko. Krajina musí jednoducho ukázať, že si tú pomoc zaslúži. To je náš e, hlavný prístup, naše hlavné východisko. A týmto e, splníme svoje záväzky tak voči východným, ako aj e, južným partnerom. Ďakujem veľmi pekne, pani Desarnes. Ďakujem pekne, pán predseda. Moja otázka je spojená s predošlou otázkou a vašou odpoveďou. Hovorili ste o pomoci, ktorú ste vyčlenili pre e, nové arabské demokracie. 40 miliard dolárov bolo to e, vdovil. E, a 15 miliárd približne EÚ e, zo strany členských krajín. Hovorili ste o kondicionalite a moja otázka sa týka práve tohto. Táto pomoc je podmienená niekoľkými kritériami, e, slobodou pohybe, pohybu, slobodou tlače, boj proti korupcie, nezávislou justíciou. Všetky tieto kritéria, ktoré veľmi dobre poznáte, sa týkajú reformy e, armády a policie a kto z týchto nových arabských demokracií e, bude e, hodnotiť rešpektovanie týchto kritérií. Bude parlament plne súčasťou e, tejto kondicionality alebo pôjde o výhradnú právomoc rady? Naša myšlienka, ja dúfam, že s ňou budete súhlasiť, je, že komisia bude pilotovať tento projekt. A ja som veľmi hrdý, že to bude komisia, ktorá s vysokou predstaviteľkou predstavila také základné zásady naše reakcie, um, naše základné um, iniciatívy smerom k Severnej Afrike. A dnes v rade existuje uznanie toho, že by mala komisia pilotovať tento projekt. A samozrejme, že komisia uh, sa to odpovedá parlamentu, čiže ja môžem len privítať e, všetku snahu parlamentu byť úzko zaangažovaný e, v tejto práci. Je to snaha, ktorá prebieha v niektorých, Európs- v niektorých arabských krajinách. Je strategická nielen pre tieto krajiny, ale pre svetovú demokraciu, pre vývoj e, islamu, pre celú Európu. Musíme zmobilizovať nielen e, európske inštitúcie, ale naše spoločnosti, aby podporili prechod e, k demokracii u našich susedov. Je to veľmi zásadné a ja len vítam záujem Európskeho parlamentu. Ďakujem. Pán Nikolá Salabankos. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Ja som si čítal hospodárske výsledky za rok 2009, podľa ktorých 58 miliard dolárov dosiahol medzinárodný alebo celosvetový hrubý pr- produkt. A, a zároveň z hľadiska novej monetárnej po- politiky my hovoríme um, o tzv. nových dolároch, ale nevydávame pritom nové peniaze, netvoríme novú menu. Um, ekonomovia sa nezhodnú na mnohých veciach, ale zhodnú sa na jednej. My teraz v tomto druhom kole hovoríme o veľmi drahých úveroch a mm, nebudeme schopní riešiť túto vec na makroekonomickej úrovni. K tým eurodlhopisom, pán predseda, vidíte to ako spôsob, ktorým by sme mohli reagovať na tie veľké zmeny? No, e, to, táto otázka sa netýkala, hovorí pán Buzek, e, vyslovene G8, ale niektoré záležitosti sa dotýkali tejto problematiky. No, e, táto záležitosť skôr mala byť spomenutá na začiatku rozpravy, ale ja môžem váženým poslankyňom a poslancom povedať, že stanovisko komisie vždy bolo veľmi otvorené a veľmi um, pozitívne k eurodlhopisom. Ja sám som túto otázku navrhoval kolegom, ale problém bol e, v tom, že sa členské štáty nevedeli doteraz zhodnúť. Teraz sa členské štáty dohodli, že, že sa vytvorí Európsky pakt stability, ktorý, keď vznikne, tak e, to bude e, finančná inštitúcia číslo 1, najdôležitejšia finančná inštitúcia na svete z hľadiska finančnej moci alebo finančného, finančnej váhy. A preto by sme teraz na toto mali sústreďovať svoje snahy a zároveň by sme mali naďalej rokovať s členskými štátmi o rôznych možnostiach ehm, euro dlhopisov za predpokladu samozrejme, že existuje vôľa členských štátov takúto možnosť zvažovať. Ďakujem pekne, pán predseda, za odpovede na otázky, z ktorých niektoré boli veľmi, teda mali veľmi uh, diskutabilné napojenie na otázku G1 Teraz ďalší ročník, jedna minúta. Čie? E, ďakujem veľmi pekne. Nedávny summit G8 e, vyhlásil, že poskytne 40 miliard Egyptu a Tunisku za e, zvrhnutie svojich tyranov a nastolenie demokracie. A Geos, zástupcovia G8 tiež prehlásili, že budú podporovať tento región pri zavádzaní nielen demokracie, ale aj trhových ekonomík. A, chce, a, a štáty G8 chcú, aby tieto krajiny v Severnej Afrike profitovali z voľného trhu, ale zakrýva sa tým len to, že štáty G8 chcú zarobiť. A ja e, neočakávam, že by sme nemali chcieť, aby tam vznikla demokracia, ale e, nemali by sme týmto krajinám e, nanúcovať nejakú ekonomickú politiku. Darcovia si teraz osobujú právo e, definovať budúcnosť týchto krajín. E, pán Buzek pripomína rečníkovi, že by mal hovoriť mierne pomalšie, pretože môže byť problém s tlmočením. Pán predseda Barroso, ja súhlasím s perspektívou, alebo teda s vyjadrením, ktoré schválila skupina G8. Je v našom spoločnom záujme aby sa budovali nielen otvorené spoločnosti, ale otvorené ekonomiky. Toto sú krajiny, ktoré s nami hraničia, sú to naši susedia a pomôcť si môžeme najlepšie prostredníctvom obchodu. My tam nikdy nebudeme môcť naliať také množstvo prostriedkov, ktoré oni potrebujú, ak eh, si eh, ponechajú eh, uzatvorené ekonomiky. Možno viete, že E, skupina Magreb Mašrek má zanedbateľný vzájomný obchod, e, čiže oni sa snažia otvárať naše tri voči nám, ale medzi sebou nie. Takže my e, chcem povedať áno, podporíme vás, ale mali by ste otvoriť svoje hospodárstva aj voči sebe navzájom. My vidíme, že pokrok v týchto krajinách je veľmi linárne naviazaný na ich schopnosť e, otvoriť sa svetu. A pozrime sa na Áziu. Aj krajiny, ktoré nie sú demokratické, e, sa im darí celkom dobre, pretože sa zapojili do e, otvorenej ekonomiky. A ďakujem veľmi pekne. Teraz kolegyňa Gabri- kolega Gabriela Albertini. Vážený pán predseda, pán predseda Barroso, záverečné vyhlásenie samitu G8 k Blízkému východu okrem iného e, obsahovalo takú formuláciu, že e, je treba nájsť e, trvalé riešenie pre tento konflikt a palestinské orgány musia rešpektovať dohodu a vzdať sa jednostranných krokov, ktoré by mohli stáť v ceste mieru. A Európska únia je veľmi dôležitým partnerom v skupine G8. Ja sa chcem spýtať, či to podporujete, teda či ste palestíncom dali eh, na vedomie, že v septembri eh, počas eh, generálneho zhromaždenia OSN podniknete jednomyselné kroky a jednoznárané kroky? No, hovorí pán Baroso, ja si nepamätám, že by na niektorom zo zasadnutí, medzinárodnom zasadnutí za posledných e, niekoľko desaťročí sa táto vec nespomenula, Blízky východ. Tu sa stále hovorí, že obe strany sa musia zapojiť do vzájomných rozhovorov, aby ten proces, e, mierový proces na Blízkom východe mal význam. My sme vypracovali novú víziu OSN a e, teda tá nová vízia OSN, tá bola vypracovaná a my ju hodnotíme veľmi pozitívne. E, už na samite G8 sa hovorilo o niektorých detailoch tejto vízie a, a ako vy ste viete, um, existujú uh, isté výhrady voči spolupráci Hamasu a PLO Um, tu existuje riziko, že Palestína sa bude snažiť na následujúcom generálnom zhromaždení OSN získať e, unilaterálne e, e, subjektivitu alebo nezávislosť, bude sa snažiť získať podporu a ja chcem, aby sme v tejto veci zaujali jednotné stanovisko. Aj o tom sme hovorili na G8 a budeme o tom hovoriť aj s členskými štátmi. Ďakujem veľmi pekne, hovorí pán predseda teraz pani Bernara a tu. Ďakujem pekne, pán predseda a pán Barroso. G8 sa rozhodla, že prideli 40 miliard dolárov Tunisku a Egyptu, ako to už bolo povedané. Zatiaľ Európska únia musí žiadať väčšiu transparentnosť, viditeľnosť a vystupovateľnosť, lepšie riadenie tejto pomoci. Zdôrazniť treba štyri základné body. Poprvé za ručenie demokratického charakteru a absolútnej transparentnosti spolupráce a rozvoja po druhé rešpektovanie ľudských práv, ale tiež zvýšenie úlohy a schopnosti organizácií občianských spoločností organizovať reformu systému riadenia a systému pomocu s väčším zaangažovaním Európskeho parlamentu. Pán Barroso, Európska únia musí byť garantom dobrého e, vnímania tejto pomoci civilným obyvateľstvom. Čo urobí Európska únia v tomto smere? Ďakujem. Pani poslankyňa, povedali ste presne to, čo si myslím, čiže nemôžem s vami už viacej súhlasiť. Teraz to uvedieme do praxe viacerými nástrojmi, aby sme uh, si overili, že e, záväzky partnerských krajín budú dodržané a aplikované s odhodlaním. Môžem vám povedať, že nie len komisia prostredníctvom svojich oddelení, ale aj vysoká predstaviteľka, ktorá vymenuje špeciálneho zástupcu pre tento región, bude sledovať e, vývoj a priebeh týchto programov. Myslíme si, že takýto dialog dokáže pomôcť týmto krajinám a posilniť účasť občianských spoločností. Nedávno som bol v Tunisku, stretol som sa nielen predstaviteľmi vlády, ale aj s predstaviteľmi občianských spoločností, ženskými organizáciami, odbormi a tak ďalej. A videl som, ako veľmi si vážia naše záväzky nielen prostredníctvom E, vlád, ale aj prostredníctvom e, občanských organizácií. A záväzok Európskeho parlamentu bude veľmi dôležitý, jeho práca bude veľmi dôležitá aj e, v súvislosti s týmto projektom, takisto ako aj vzťahy s týmito novými demokraciami. Ďakujem, pán Komocakos. Na nedávnom samite G8 ste hovorili o globálnej ekonomike a Zhodli ste sa na úsilí, aby e, boli verejné výdavky e, udržateľnejšie a tiež, aby ste e, bojovali proti nezamestnanosti. Pozrieme si príklad v Grécku nedávno. Desiatky tisíc občanov vystupovali na ulice a na námestia a oni sú zúfali a oni sú, nikto ich nevedie, oni sami spontánne idú a žiadajú o výhľady. A e, ťažko vaše reformy budú úspešné, keď ich nepodporí verejnosť. E, tieto opatrenia v Grécku e, sú obmedzené na to, aby na vyčerpanie, mm, úspornosť a mm, bankrot. Akého posolstvo eh, vyšlete ľuďom, eh, ktorí dôstojne a pokojne eh, vyjadrujú svoje názory a žiadajú o svetlejšiu budúcnosť. Chcem vyjadriť moju solidaritu s eh, greckým ľudom a rozumiem, že aké eh, ťažké časy teraz zažívajú, ale tiež eh, si myslím, že zodpovednosť politických vodcov na európskej úrovni alebo na národnej úrovni vo vláde či opozícii je ukázať, čo je potrebné, aby štáty urobili. A v skutočnosti bez daňovej konsolidácie a strukturálnej reformy Grécko ne sa nedostane z tejto krízy. Takže skutočnosť je, že e, isté bolesti opatrenia sú nevyhnuté v Grécku. A každý, kto sa tvári, že opak je pravda, tak e, klame gréckým ľuďom. A mm, ja vyzývam e, Grékov, aby vysvetlili úprimne mm, obyvateľstvu, aké ťažké voľby musí si tento štát urobiť. My e, to budem podporovať a ja e, som e, bol pritom v rade, keď sa navrhoval zníženie úrokových mier v Grécku, čo sa týka pozície, ktoré mu boli dané, ale zároveň, budeme úprimní, Grécko musí tiež urobiť úsilie, pretože je nemožno žiť do nekonečna s takouto vysokou úrovňou zadlženosti a toto je úprimné posolstvo, ktoré môžem povedať e, vláde Grécka, aj e, opozíciu Grécka, aj v, keď chcete pomôcť tejto krajine. Uh, Konec, pán John Bafton. Um, Ďakujem, pán predseda. Predseda Barroso, som rád, že ste na samite G8 otvorili problémy eurozóny a myslím si, že to je kríza. Všetci vieme, že to je kríza. No ako predchádzajúci rečník povedal, mnohé členské štáty um, mali sme problémy v Madride, keď ľudia protestovali, aj v Lisabone protestovali a samozrejme videli sme, čo sa stalo aj v Grécku. Nie je čas na to, pán Barozo, aby ste sa postavili, vy ste spomenuli um, pre tých niečo o, o, klamaní, aby ste konečne teraz povedali, že táto krajina by mala mať umožnené opustiť eurozónu. I respect very much all rešpektujem všetky naše demokratické štáty, takže nie je to um, moja úloha, aby som im povedal, čo majú robiť v tejto veci. No samozrejme, my vieme, že Grécko nemá zámer opustiť eurozónu. Ja som v neustálom kontakte s eh, orgánmi Grécka, nielen s orgánmi, ale aj s hlavnými opozičnými štátmi a vieme veľmi dobre, že nechcú opustiť eurozónu. Takže možno niektorí z vás, ctení poslanci, by ste chceli, aby um, opustili eurozónu, váš e, štát nie je v eurozóne a to rešpektujeme. No, e, táto krajina je e, veľmi odhodlaná plniť projekt eura a má ťažkosti a my podporujeme, ale ne, buďte ideologicky voči euro. Skutočnosť je, že sú štáty mimo eurozóny, ktoré majú aspoň porovnateľné problémy. Island nie je členom eurozóny a Island zbankrotoval, úprimne povediac. Island jedno z najbohatších štátov e, vo svete pred finančnou krízou. Najbohatších, čo sa týka príjmu e, na obyvateľa. Tiež máme štáty, ktoré majú rovnaké ťažkosti kvôli veľmi vysokým výdavkom. Takže euro nie je problém, ale problém je vysoká úroveň zadlženosti alebo schodku v hospodárstve. For... Ďakujem pán predseda za to, že ste s nami hodinu a odpovedáte na niekedy ťažké otázky. Ďakujem všetkým a uzatváram rozpravu. Thank you.